tom europoslanca. Právny výbor na svojej schôdzi 8. júla 2013 preveril nové mandáty e, v zmysle článku 3 a 4 e, rokovacieho poriadku a vyhlasuje e, nasledujúce e, mandáty za e, platné pani Božan, Bušic, Maletič, Petrovič, Jakovina, Šujt, Ca Tomašič a páni Baliny, Pikula, Plenkovič, Stier, Valialo a Vulianič. A navrhujem, aby tieto mandáty boli vyhlásené za platné. Dobre. Príslušné polské orgány mi uh, eh,